Vítajte na poslednom zasadnutí výboru v tomto roku. K programu malá zmena. Vymeníme bod 11 za bod 11, bod 11 za bod 10 vzhľadom na disponibilitu e, spravodajcov. Dnes e, e, tlmočenie je k dispozícii okrem Gelik k chorváčtiny a malčtiny. Potom tu máme k dispozícii množstvo krátkých správ o uskutočnených delegáciách minulých týždňov. Najprv to bola tá do Holandska, aby sme hovorili o, s holandským, budúcim holandským predsedníctvom, o ich e, prioritách vzhľadom na mobilitu balíček a e, ekologický e, balíček. Tento týždeň vzhľadom na zmeny bude ešte malý, malý rozhovor o stanoviskách holandského predsedníctva. Ďalej sme hovorili o otázke boja proti chudobe, o sociálnej inklúzii, tiež o otázke zdravie e, na pracovisku, hlavne pokiaľ ide o karcinogérne e, látky. Všetko máte písomne. Minulý týždeň tiež bola delegácia do Ženevy, e, do Medzinárodnej organizácie práce. To už je taká tradícia. Intenzívne rozhovory vzhľadom na to, že šlo len o jeden deň, pokiaľ ide o integráciu utečencov na pracovnom trhu. Hovorili sme tiež o otázke digitalizácie, budúcnosť eh, pracovných eh, štýlov mi zaujímavá téma na budúcom zasadnutí eh, Medzinárodnej organizácie práce sa bude hovoriť o dodávateľských reťazcoch a sociálnej zodpovednosti a v tejto súvislosti to dá našemu výboru dôvod konať ten istý týždeň sme mali ešte delegáciu do Portugalska s niektorými poslancami, ktorí hovorili o situácii v Portugalsku, pokiaľ ide o, o, o problematiku práce. byť minúci týždeň ešte ďalšia delegácia v rámci našeho monitoringu rozhodnutia ku, ku Grécku, ale prosím, chápte, že dnes budeme o tom hovoriť ešte len s koordinátormi. Posledná poznámka. V mojich oznámenaniach osobitne vás chcem upozorniť na to, že dnes večer po zasadnutí koordinátorov v tomto parlamente na treťom poschodí, ak sa nemýlim, budeme mať záverečný koktejl e, našej tohto ročnej činnosti. Všetci ste srdečne zvaní. Teraz ďalej bod rozpočet. Tu sme zhrnuli všetky briefingy, všetky e, otázky bezpečie a zdravie Eurofound a CDFOP. David Káza, spravodajca, tu nie je. George Bach je ten, ktorý ho e, zastúpi 5 minút, ak sa dá. Ďakujem, Tomas. Budem hovoriť v mene pána Davida Kázu, ktorý bohužiaľ dnes nemohol prísť popoludní. Budem hovoriť po anglicky. Pán Káza pripravil uh, rezume v angličtine, ktoré vám odprezentujem. Náš uh, výbor bude pripracovať k absolutóriu viacero, viacero správ uh, oddielu 3 k výkonným agentúram komisie 4 agentúry spadajú do oblasti zamestnanosti, teda nášho portfólia, SEDOFOB, Eurofond a ďalšie. Finančný management kontrola e, agentúr EÚ. Tieto dokumenty by nemali byť dlhšie než jedna strana, každý z nich. Zo pár prvkov teraz zo stan- e, z jednotlivých e, e stanovísk pokiaľ ide o implementáciu všeobecného rozpočtu EÚ na finančný rok 2014. Toto stanovisko odzrkadľuje zistenia kapitola 5 a 6 výročných správ a dvora auditorov k implementácii rozpočtu, pokiaľ ide o finančný rok 2014 aj s odpovediami inštitúcií. Množstvo nezrovnalostí sa zistilo u malých a stredných podnikov pri príprave na Horizon 2020, ale vítame skutočnosť, že toto sa riešilo zjednodušením administratívnych nákladov pre malé a stredné podniky. Toto je osobitne vítané, vychádzajúc zo zapojenia malých a stredných podnikov do programu na vytvorenie rastu a pracovných miest. Význam širšieho využitia zjednodušených eh, nákladov stanovisky je tiež vystrihnutý, aby sa znížilo administratívne zaťaženie pre eh, príjemcov. Vyzývame komisiu, aby eh, rešpektovala odporúčania súdneho účtovného dvoru, aby implementácia rozpočtu prispela k dosahovaniu cieľov v oblasti zamestnanosti v rámci stratégie 2020. Určité prvky, pokiaľ ide o tie štyri agentúry a ich absolutorium, napríklad e, e, školiaca agentúra, e, jej výkon a výkonnosť 97% v rámci strategických cieľov spojených s profesijným vzdelávaním. E, všimli sme si, že množstvo vyčlených prostriedkov je vysoké. Dalo by sa však e, znížiť lepšími finančnými odhadmi do budúcnosti. Tiež treba poznamenať, že určitá e, časť flexibility je potrebná vzhľadom na dynamické prostredie, v ktorom funguje ETF hlavne pokiaľ ide o 2014 hľadom na politickú nestabilitu v krajinách e, zúčastňujúcich sa politiky susedstva. CDFOP, toto je pozitívne stanovisko. E, blahožela vlastne finančnému stavu e, tejto inštitúcie. Je to osobitne dôležité poznamenať, že centrum svoje činnosti a príspevky zameralo na podporné politiky e, pre mladých, nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých hlavne i ďalšie zručnosti, e, kľúčové a analýzy. Naš, e, skonštatovali sme sklzy v opravných prácach budovy centra a to neumožňuje centru plne rozvinúť svoje konferenčné kapacity. Eurofound, toto je tiež pozitívne stanovisko k finančnej pozícii, ktorá je veľmi dobre reprezentovaná. Základný e, prispievateľ k rozvoju politík pre mladých a dáva k dispozícii svoju expertízu v kľúčových oblastiach politiky. Kľúčové indikátory výkonnosti sú e, dobrá viditeľnosť, treba zdôrazniť, že Eurofond pokračoval v, zam- v zameriavaní sa svojho výskumu na nezamestnanosť. Vítame korektívne akcie Eurofondu, pokiaľ ide o obavy, ktoré zniesol e, účtovný dvor, pokiaľ ide o fyzický inventár a aktíva. Potrebujeme komplexné súhlas centra medzi nadáciou a hostiteľskou krajinou OŠA, to je tiež veľmi pozitívne posúdenie finančné e, e, stavu rozpočtu. Bol to tiež prvý rok agentúry viac, viacročnej stratégie na roky 2014-2020 sú veľmi pozitívne e, indikátory pre úspechy agentúry v prvý rok prioritných oblastiach definovaných stratégií a my vítame ako pozitívny krok inauguráciu e, priestorov s španielskými orgánmi. Absolutórium respektujúc implementáciu rozpočtu agentúr EÚ na finančný rok 2014 finančný manažment a kontrola agent agentúr. Toto stanovisko hovorí o troch cestovných mapách Európskej komisie, ktoré iniciujú e, revíziu e, tripartitných agentov únie. Je dôležité udržať túto tripartitnú povahu týchto agentúr. Synergie, spolupráca, vzájomná doplnkovosť je veľmi dôležitá a to by malo byť e, počiarknuté a zachované Lehota na pozmeňujúce návrhy je 14. decembra 2015. Ďakujem. Vielen Dank, Žorž. Ďakujeme, Žorž. Stručné a rýchle, ďakujeme. Ďakujeme. Teraz pán Pírinsky za socialistov. Ďakujem. Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho prácu na návrhu stanoviska. Jeho podnety sú primerané. Ďalšie absolutorium komisie decentralizovaných agentúr. Určité body, ktoré by som chcel ešte doplniť, sa podľa mňa sú relevantné. Pokiaľ ide o absolutorium komisie, určite je dôležité zdôrazniť relevantnosť zjednodušenia a osobitne potom pozitívny dopad z, e, zjednodušených e, nákladových obcí na základe pozorovaní účtovného dvoru zjednodušenie náklady e, majú menší sklon k chybovosti a členské krajiny by ich preto mali využívať. Komisia by mala poskytnúť príslušné e, návody, aby sa dosiahli ciele 50 využitia v období 2014 až 2020. Mali by sme trvať tiež na tom, aby členské krajiny e, e, nezavádzali gold plating na národnej úrovni, by nemali byť pravidla komplikované, osobitne u sociálneho fondu, pretože to prináša záťaž a zvyšuje e, chybovosť. Bolo by treba e, povzbudiť členské krajiny, aby, mali, aby využívali arachné ako e, nástroj na posúdenie rizik relevantné technické posúdenia na dobrú implementáciu požiadavok pre management a kontrolu v období 14 až 20. Komisia by mala tiež vymieňať dobré skúsenosti medzi členskými krajinami po výročnej správe účtovného dvora sa spomína, že je tu nárast v chybách spojených s sociálnej oblasťou a zamestnanosťou v porovnaní s rokom 2013 a opätovne opakuje dvor svoje pozorovania, že percento chýb by bolo nižšie, ak národné orgány by boli použili tieto metódy pred zaslaním. Mali by sme trvať na lepších kontrolách a aby sme sa vyhli výplatám nesprávne. Mali by sme žiadať členské krajiny, aby platili viac e, rýchlejšie vzhľadom na časové limity zamýšľané v nariadeniach, pokiaľ ide o rozpočtárstvo zamerané na výsledky a pokiaľ ide o dosadzovanie cieľov 2020 v oblasti zamestnanosti očakávali by sme lepšie výkon, lepšie indikátory a zlepšené výkazníctvo v roku 2014 až 2020. Pokiaľ ide o agentúry, nasledovné návrhy a komentáre finančné kontroly a management agentúr EÚ na rok 2014 podporujem a vítam implementáciu cestovnej mapy a akcií prijatých na rok 2014. Nie všetky akcie e, agentúry splnili všetky akcie a preto by sme mali vyzvať tie, ktoré ešte nevypracovali v rámec konfliktu zájmu v súlade s nariadeniami komisie, aby tak urobili. Treba e, trvať na, na tom, aby všetky agentúry mali proti, stratégie proti podvodom. Mali by sme tiež uvítať usmernenia pre indikátory v konzultácii s agentúrami, usmernenia pre prijatie implementačné pravidlá agentúr, ktoré vytvára ďalšie zjednodušenie v spojení s úsporami času a zdrojov. Takisto uvítať výmenu najlepších skúseností medzi komisiou a agentúrami. Takisto berieme do úvahy komentáre účtovného dvoru k implementácii rozpočtu agentúr vzhľadom na vysokú mieru e, záväzkov prenesených do ďalších rokov. Vzhľadom na tieto výsledky z časti mimo kontroly agentúr ako faktúry a vyhlásenia, ktoré neboli prijaté do konca roku alebo e, mali viac e, ročnú povahu obstarávacie procesy alebo projekty. Pokiaľ ide o, o stanoviska k jednotlivým štyrom agentúram. Ja by som eh, odporúčal eh, oceniť výkony dosiahnuté u týchto agentúr v roku 2014, praktický prínos k rozpočtu, ktoré využili. Konkrétne, pokiaľ ide o eh, Európsku tréningovú nadáciu, mala by koordinovať svoje aktivity s tretimi kravinami s Európskou investičnou bankou a s investíciami mimo Európskej únie pokiaľ ide o Centrum pre profesijné vzdelanie, tu nové výzvy, sú tu nové výzvy z utečeneckej krízy pre budúce rozpočtové aktivity. Predložím niektoré pozmeňujúce návrhy k návrhu stanoviska a teším sa na spoluprácu so spravodajcami, tieňovými spravodajcami pri procese absolutória. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz uh, pán Gerke za EKR. Kolegovia, rád som videl, že celková chybovosť za tento rok sa znížila, ale obávam sa, že ešte stále nie je dostatočne nízka. Je, vedie k obávam, že v oblasti zamestnanosti je takáto vysoká chybovosť. Podporujem apel pána Kazu, aby sa znížilo e, riziko e, irregulárnosti neregulárneho e, prístupu v tejto oblasti. Moja skupina sa teší na blížiacu sa správu o Európskej iniciatíve pre mladých a Fonde Európskej záruky, keďže si nemyslíme, že toto by bolo efektívne využitie daňových prostriedkov. Chceme zabezpečiť zacielenie na existujúce fondy malých a stredných podnikov. To je rozhodujúce. Treba zabezpečiť, aby náš motor pre ekonomický rast mal prínos fondov, tak ako aj po spoločnosti veľké. Avšak, keďže, ako to povedal účtovný dvor, účasť malých a stredných podnikov na programoch, ako je Horizon 2020 a ERDF, samozrejme zvyšuje aj riziko chybovosti. Verím, že rovnováha sa musí vytvoriť práve tu, aby sa zabezpečil vhodný systém znižovania e, neregulárnosti mala by fungovať, pričom by sme nemali e, nebrzdiť rozvoj malých a stredných podnikov. EKR víta kroky e, k politike viazanej na výsledky a budeme pozbudzovať i ďalšie kroky v tomto smere. Pokiaľ ide o agentúry EKR, e, malo už dávnejšie bolo názoru, že, že množstvo a, a agentúr, ktoré existujú, sú neefektívne a je tu časté prekrývanie mandátu mnohých agentúr. Žiarivým príkladom je tu Európske centrum pre rozvoj profesionálneho vzdelávania, Európska tréningová nadácia. Toto je e, dobrý príklad, kde dve agentúry by sa dali zlúčiť, aby e, úsporný rozpočet. Káza. Rád by som poďakoval pánu Kazovi za jeho detailné návrhy. Ek predloží pár návrhov k otázkam, ktorý, o ktorých som hovoril. Ďakujem pekne. E, mene pána Bašíra. Ďakujem pekne. Mene Alde Marian Harkin sa ospravedlnila a kolegyňu Bojlen tiež nevidím, ani nikoho iného. Tamáš Meserčič, tu tiež nie je, zdá sa. EFDT. nevymenovalo žiadneho tieňového spravedajcu. E NF. Dominik Martan tu tiež nie je. Takže slovo dostane zástupca komisie. Nech sa páči. Thank you very much for the, for the floor. Mr. Chairman, uh, I'll take very... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja mene komisie sa stručne vyjadrím k všeobecným potom týkajúcim sa absolutória. Požiadam potom kolegov, uh, či sa chcú vyjadriť ešte ako agentúram. Ja som z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a som na čele jednotky, ktorá sa zaoberá absolutóriom. Rádi by sme privítali stanovisko spravodajcu, ktoré podľa nášho názoru ukazuje a poukazuje na kľúčové otázky, ktoré tiež vnímame a vidíme v našich eh, kompetenciách našich politických oblastí. A rád by som upozornil na dve veci, o ktorých sa hovorí v návrhu stanoviska. Najskôr by som rád zdôraznil význam ďalšieho zjednodušovania, hlavne čo sa týka posilnenia využitia na možnosti zjednodušených nákladov e, na európskej úrovni, tak ako správne e, zdôraznil aj pán Pirinsky a ako sa správne hovorí aj v návrhu stanoviska. No a v tomto kontexte, zatiaľ čo, alebo teda, aj keď je pravda, že možnosti zjednodušených nákladov znižujú administratívnu záťaž, tiež je dôležité zdôrazniť, že tiež prispievajú podľa nášho názoru e, k zníženiu rizika výskytu chýb. No a čo je najdôležitejšie, podľa mňa myslím, že pomáhajú sústrediť sa na dosahovanie výsledkov a výkonnosť, pretože e, vedú k uhradám na základe dosiahnutých výsledkov. Ďalšia vec, ktorú by som chcel e, zdôrazniť, to, to je orientácia na výsledky a výkonnosť, čo veľakrát zaznieva v diskusiách o absolutóriu hlavne zameranie na spoločne dosiahnuté politické ciele, čo sa týka stratégie Európa 2020 a Európskeho semestra. Dovolte mi povedať, že podľa nášho názoru, hlavne čo sa týka Európskeho sociálneho fondu, tak bol dosiahnutý výrazný pokrok v priebehu ostatných rokov. Európsky sociálny fond sám o sebe a jeho pole pôsobnosti je úplne harmonizovaný a zosúladený s prioritami programu Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí, ale my samozrejme veľmi seriózne berieme a vnímame poznámky Európskeho dvora auditorov v správe vydanej tento rok a budeme sa tým zaoberať ako zdrojom inšpirácie, alebo budem to vnímať ako zdroj inšpirácie, aby sme ďalej zlepšovali orientáciu na výsledky do budúcnosti v tomto a nasledujúcich finančných eh, obdobiach. Toto sú najdôležitejšie body, ktoré som chcel povedať na základe návrhu stanoviska a ak je to potrebné, tak slovo dám kolegom. Ak nie, tak eh, vyjadrenie komisie na tomto mieste skončí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a vašim kolegom dám slovo, nech sa páči. Ak si to želajú. Chcete ešte povedať niečo? Chce sa komisia ešte vyjadriť? Zdá sa, že nie. Takže lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. december o 12.00. Zaznamenajte si to prosím, či 12.00. 25. januára sa bude hlasovať na výbore a v konte na výbore konca bude hlasovať 23. marca. No a tým prechádzame k bodu číslo 9, situácia v Stredomorí a nevyhnutnosť a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii. Spravodajkyňou je Elizabeth Morin Chartier. Elizabeth, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nož, táto správa o situácii v Stredomorí a nevyhnutnosť holistického prístupu Európskej únie k otázkam migrácie je správa alebo stanovisko nášho výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti pre výbor LIBE. Vo výbore LIBE spolu s alebo spolu s je Roberta Mecola z EPP z Malty a tým spravodajca ostatných skupín. No ako sme my politicky pristúpili k tejto správe, rada by som, dovolte mi, sa no, k šiestim základným veciam. A základom poprvé je vypracovať správu a stanovisko, ktorá by bola užitočná, realistická a konkrétna. Druhým bodom je, že táto správa začlenuje tiež jednu zo základných hodnot Európy a to je solidarita. Tretí bod, že táto správa ostáva vyvážená, a niekde do extrémov a do pasce extrémizmu, ktorí využívajú migráciu na svoje ciele. A toto myslím, že je veľmi dôležitá čerta tejto správy. Čtvrtý bod, že politické ciele tejto správy sú nájsť riešenia na otázku, ktorá je veľmi citlivá, ale súčasne, ktorá politicky by bolo veľmi nebezpečné vyhybať sa jej. No a otázka je následovne, ako zaintegrovať utečencov a migrantov na európsky trh práce ktorý stále trpí krízou. Čiže to je táto, toto napätie medzi nevyhnutnosťou solidarity a integrácie utečencov a konfrontáciou s, a, a krízou, teda, s ktorou trpia mnohí naši občania. Piatý bod je, že nemôžeme, alebo nedá sa jednoducho povedať, že príjmeme osoby, bez toho, aby sme vedeli, alebo by sme nemali absolútne žiadnu predstavu o tom, aké miesto môžeme dať. Nesnaží, nestačí len oznámiť princíp, ale za tým princípom treba mať aj istú víziu. No posledný, posledný bod. Táto správa rozlišuje tri rôzne typy osôb, začaní do migrácie. Je dôležité, aby sme nemiešali utečencov a štatút utečencov na jednej strane, žiadateľov o azyl na druhej strane a ekonomických migrantov. Takže to v stručnosti bolo 6 bodov, ktoré sú rámcom našich úvah a našho stanoviska. K prvému bodu komisia, teda výbor, Komisia prija, prijala európsku agendu, veľmi ambicióznu, pre migráciu a požiadali nás, požiadali rado, aby prijala rovnaké, rovnakú, rovnaké stanovisko s rovnakou mierou ambícií. Ďalšia vec. Pamätáme sa, že z strednodobého hľadiska otázka, ktoré vyvoláva utečenská kríza, je otázka ich integrácie. Je tu otvorenie hraníc, prijatie prílivu utečencov a nemôžeme ich prijať bez integrácie do európskej spoločnosti. Takže žiadame a pýtame sa komisie, žiadame od komisie plán, ktorý zohľadní sociálnu a profesionálnu pracovnú integráciu utečencov a migrantov. Tretia vec, trváme na význame zohľadnenia podobne na trhu práce a trvalého a permanentného stáleho mechanizmu relokalizácie utečencov, tak aby sa situácia politická a sociálna ďalej nezhoršovala a aby sa nezhoršovala situácia v jednotlivých štátoch, v zemiach pre občanov. Už z našej krajine, dokonca aj v našom volebnom obvode to vidíme, pretože tam sme s touto témou neustále konfrontovaní. Štvrtá vec. Pripomíname, komisia využívala európske fondy, hlavne Európsky sociálny fond, aby podporila tieto integračné snahy. Európsky sociálny fond môže spolufinancovať projekty na pracovnú integráciu utečencov, ale rovnako pripomíname, že treba byť opatrný, pretože toto použitie nemôže zhoršiť spolufinancovanie projektov pre Európanov, ktorí potrebujú Európsky sociálny fond a pracovnú integráciu. Všetky politiky, ktoré máme, projekty, ktoré, e, ktoré máme na integráciu mládeže, e, žien, seniorov a ďalšie skupiny. Piatá vec. Žiadame od komisie, spolupráci s členskými štátmi, aby implementovali a vytvorili systém na zrýchlenie uznávania diplomov. My sme mali dočinenia s utečencami, ktorí sú vzdelaní, ale vzdelaní v iných štátoch, v rámci iných systémov školstva. Čiže Potrebujeme na integráciu uznanie školských eh, alebo univerzitných eh, diplomov. Šiesta vec. Upozorňujeme komisiu na hrozbu, ktorú predstavuje nelegálna práca migrantov. Takže myslím, že treba, aby bolo aby bol úplne jasný systém sankcií, ktorý existuje voči zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú migrantov. My sankcionovali v rámci e, smernice a v rámci smernice o sezónnych zamestnancoch. E, sankcie existujú, ale treba vedieť, ako funguje, aby sme vytvorili taký integratívnejší systém. No siedma vec je minimálne, maximálne dôležité uvedomiť si rizika pre zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré predstavuje podpis pracovnej zmluvy s migrantom. V prípade, že jeho žiadosť o azyl bude zamietnutá. Toto vyvoláva veľmi závažné problémy a preto treba byť opatrný, aby sme dokázali predvídať dopredu možné problémy. Na záver žiadame komisiu, aby postupovala ambiciozne a pri revízii smernice o modrej karty, karty aby sme hm, Európa bola lákavá a prekvalifikovanú pracovnú silu, čo Európe a Európanom môže priniesť výhody. Takže to, mm, taká je situácia, to sú tie najdôležitejšie body. Nuž 15. Eh, decembra je hota, myslím, že všetci musíme spolupracovať na to, aby sme rozvili ďalej túto prvú platformu spoločnej práce, takže ja som veľmi rada a teším sa zo spolupráce so všetkými tieňovými spravodajcami všetkých politických skupín. A dúfam, že na tejto správe, ako aj na ostatných, ktorí sme minulý týždeň, minulý týždeň, minulý týždeň hlasovali, sa môžeme tešiť na e, konštruktívnu debatu a že aj komisia bude postupovať v duchu spolupráce a podarí sa nám prekonať problémy, ktoré nás rozdeľujú. A že dúfam, že sa nám podarí v parlamente presadiť skutočnú politiku. Ja samozrejme som ochotná, teším sa na konštruktívnu spoluprácu so všetkými politickými skupinami. Ďakujem pekne. No a Čavi López Fernández žiadal o slovo. A musím pripomenúť, že nemáme veľa času. Na každý bod máme 20 minút. Takže potrebujeme krátke prejavy. Šavi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, v prvom rade by som chcel poďakovať pani spravodajkyni za prácu, aj za to, že nám vysvetlila perspektívu. My v zásade s tým súhlasíme a ja si myslím, že ide o jednu z naj relevantnejších víziev a je fajn, že my pripravíme, že sme pripravili stanovisko. Je to dôležité aj zo zamestnaneckej perspektívy. To, čo povedala pani spravodajkňa, môžem len zdieľať. Samozrejme, to, čo sa dialo počas e, uplynulých mesiacov, ale bohužiaľ tu vznikol pocit, že sa dostatočne na problémy nereaguje. My sme sa samozrejme problémom venovali. E, áno, počas diskusí komisia zohrávala svoju úlohu, predkladala ambiciozne návrhy a často to bola rada, ktorá nebola schopná uh, nejakým spôsobom vyhovieť alebo konať náležitým spôsobom. Takže, počas, takže tento rok vlastne prišlo do Európy skoro milión ľudí. To, tento rok ten tok bol naozaj silný. Zdieľame, hovorím to, čo hovorí pani správodajkňa, je dôležité, aby sme i diskutovali o jednotlivých bodoch my ako medzinárodné spoločenstvo, my ako Európska únia Musíme dostať svojim záväzkom v zmysle ženevského dohovoru a tí, ktorí majú právo na azyl, musia nájsť v Európe miesto, kde sú chránení, ale ne, samozrejme vieme, že s tým sú spojené isté ťažkosti, um, či už na poli integrácie alebo pracovných miest. Je to realizovateľné, pokiaľ si úsilie rozdelíme a pokiaľ budú verejné politiky venované tomuto účelu naozaj dobre je nastavené. Takže vo všeobecnosti ehm, to, čo bolo vysvetlené, môžeme len naozaj podporiť. Možno by sme radi doplnili dve či tri drobné veci. Poprvé, treba si rozmyslieť, odkiaľ prídu finančné prostriedky. V návrhu, ktorý máme na stole, um, sa hovorí o tom, že by mohli prísť z Európskeho sociálneho fondu, ale Myslím, že by bolo treba jasne vysvetliť, že sa nemôžu uberať finančné prostriedky tam, um, kde boli tieto určené tým najzraniteľnejším vrstvám spoločnosti v Európe. Je to delikátna otázka, áno, v zásade preto, pretože ja zdieľam to, čo bolo povedané, a síce, že treba bojovať proti extrémizmu, ale problém je v tom, aj pri, pri dobrom úmysle, pri dobrom úmysle, keď chceme pomôcť migrantom, ale nebude viac finančných prostriedkov, tak vo finále to bude tak, že migranti budú kvázi súťažiť s najzraniteľnejšími vrstvami spoločnosti. A to sú, to sú vlastne v strednodobom výhľade body pre krajnú pravicu. Takže dobre si premyslíme, ako to bude, odkiaľ budú pochádzať finančné prostriedky, ako zabezpečíme, že migranti s tým najzraniteľnejšími nebudú musieť súťažiť v tom, kto dostane väčší počet finančných prostriedkov. Potrebujeme vzdelávacie mechanizmy, jazykové vzdelávanie a tak ďalej stanovisko e, nášho výboru bude určite jedným z najsilnejších počas nadchádzajúcej diskusie na túto tému. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem pekne. Gerike, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Najskôr by som chcel poďakovať e, kolegyne Mona Šartie za návrh stanoviska ako nemecký poslanec Európskeho parlamentu. Úplne podporujem vašu žiadosť o E, prijatie Európskej migračnej agendy. Rada musí ukončiť svoju blokádu. Ja želám listu paka integrácii podpornej EÚ, žiadateľov o azyl. No a myslím, že kto ako národ vec prispieva, mal by viac dostať. Kto nič ne, ne, neprispieva, mal by platiť. Nuž. A, e, myslím, že aj pra- zamestnávateľe potrebujú istotu pretože o vzdelávaní zamestnancov alebo ktorí hľadajú prácu. Ale buďme opatrení, nie každý migrant je utečenec a nie každý utečenec je migrantom. Treba diferencovať, ako to majú inak občania pochopiť. Cieľom musí byť, aby sme eh, čo najviac eh, na vyššiemu počtu z týchto ľudí umožnili návrat domov. Eh, v stanovisku hovoríme o mimoriadnej situácii v oblasti Stredomoria. K tomu mám tri pripomienky. Každá rodina utečencov, ktorá nastúpila na alebo ktorá nastup, nenastúpi na loď prevádzačov, je víťazstvom malým. Čiže zastavme prevádzačov a obnovme životné podmienky v krajinách domova. Rozlišujeme tiež, kresťania sú najviac ohrození IS, ich návrat z dlhodobého hľadiska je nedosiahnutelný. Ja som bol v utečenskom tábore v Jordánsku a ešte dnes sa to máme srdce, keď Miriam, ktorá sa narodila v Iraku a vyrastla v tečenskom tábore, mi povie, že chce byť doktorka ako jej matka. Ja jej to zo srdca želá, želám a pritom aj viem, že tú šancu je, na to je budeme musieť dať my. Na no, posledná vec, IS v Afrike. A súčasne zasada delegácia EÚ, AKT, mnohí kolegovia hovoria, že v Severnej Afrike sa tvorí aliancia IS a Boko Haram ja myslím, že aj že tu treba dávať pozor, pretože keď hovoríme o, keď hovoríme o Stredomorí, potrebujeme e, silnú úlohu doteraz neaktívnej Stredomorskej únie. Potrebujeme konať aj s Africkou úniou. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Enrique, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja začnem po francúzsky a v druhej časti prejdem do španielčiny. No a chcem, aby ma na úvod pochopila bez problémov spravodajkyňa. Už ona hovorila o takých udalostiach z minulého týždňa s veľkou dohodou. Áno, treba hovoriť o všetkých oblastiach a všetkých ohľadoch a aspektoch. Nuž, ja ďakujem za prácu pani Šartier, mňa našej skupiny, pre nás to je priateľné. Keď Nemôžeme, keď môžeme, ešte ako čo bolo povedané, to vynikajúce východisko, nie za seba alebo za nás môžem povedať, alebo môžem, môžem navrhnúť niekoľko lingvistických nuansí. Nož, napríklad, keď sa hovorí o vôli dieťa, dečencov, ktorí vychádzajú eh, do Európy, hovorí sa o integrácii v európskej spoločnosti, uh, eh, hovoriť o utečencoch, nie o migrantoch, no a nebo hovoriť aj o ich vôli integrovať sa, no tým z problémov je, že utečenci sa snažia o návrat k sebe domov, keď sa zlepšia, zlepšia, zlepšia podmienky, lekári, architekti a tak ďalej. Pričom migranti sa u nás chcú us- usadiť na stálo. Ďalej, migrácia, ako napríklad tá z Ázie, ktorá v živote alebo ne, nespôsobuje problémy, takže keď hovoríme o migrácii treba realizovať sociálnu politiku a, a pomoc, pomôcť tým, ktorí sa chcú integrovať. Nož a ďalej hovorí sa tu o hrozbe nelegálnej práce. Nož hrozba a nebezpečenstvo dnešných dňoch je trochu trochu citlivé. Už nebezpečné je dať si uh, si niekde v Paríži na terase v dnešných dňoch, takže ja by som odporúčal zmeniť toto slovo ako nejaké narušenie alebo nejaké veľká nerovnováha. A teraz sa prejdem do španielčiny. Takže teraz vystúpim po španielsky, aby si teraz mohli dať všetci slúchadlá a podľa mňa si budeme musieť dávať pozor, trošku byť obozretný. Ja súhlasím s pánom Lópezom, s Chavi Lópezom, s mojim parlamentným kolegom. Naozaj budeme musieť byť obozretní, pokiaľ ide o Európsky sociálny fond. Pretože pretože celkový rozpočet je podľa nás veľmi antieurópsky. Pokiaľ by sme mali robiť s týmto rozpočtom všetko, tak naozaj budeme problémy, budeme musieť rešpektovať priority a povedať si, či chceme vytvoriť konkrétny rozpočtový riadok pre migrantov alebo nejaký špeciálny podfond pre migrantov, ale musíme nastaviť dobré jednotlivé čiastky, aby tu nebola nejaká súťaživosť medzi novými kapitolami rozpočtovými. Potom treba veľmi dobre zadefinovať e, migrantov a utečencov, imigrantov, pretože majú tá charakteristika je iná. Videli sme to v Seute a v Melide. Ehm, jednoducho v tom tkvie rozdiel, je iné, je iné lekár, ktorý sa, vrát, ktorý sa vráti domov a potom niekto, kto bude pracovať v stavníctve a tak ďalej. Čiže trošku mi tu chýbajú dve veci. Poďme na samotný názov. Potreba holistického prístupu EU k migrácii súhlasím s tým, že rada sa musí zobudiť v tejto celkovej situácii. Myslím si, že taká myslím si, že potrebujeme aj pozitívnu víziu, pokiaľ ide o potrebu nášho pracovného trhu v Európe a Zároveň, pokiaľ si definujeme globálnu víziu migrácie, ktorá bude migráciu, ktorá bude usporiadaná, regulérna, tak potom by som tam citoval aj to, že treba mať na pamäti závažné demografické problémy, ktoré v Európe máme v Európe, v istých krajinách tieto problémy sú, napríklad ako v mojej krajine. Čiže ja by som navrhol pár pozmenujúcich návrhov s tým, že navrhneme ten program a že ho treba vnímať globálne, s globálnou víziou. Pričom, sú, pričom problémy sú v rámci pracovného trhu a potom tie problémy, potom tie problémy sú samozrejme spojené so sociálnym zabezpečením a tak ďalej. Ďakujem. Hätte Patrick Lirik. Patrick Patrick tu nie je, ktorý by mal teraz slovo, takže Jean Lambert. To je písomné ospravedlnenie. Takže ako ďalší Laura má slovo. Grazie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som povďačná pani spravodajkyni, pani Morán Šachtie. Chcem potvrdiť, že poskytneme našu plnú spoluprácu, budeme konštruktívni. Ja by som chcela počiarknúť ale i kritické stránky. Navrhujeme holistický prístup, ale realita nám ukazuje, že sa síce žiada takýto prístup, ale v reáli sa nič zkrátka nerieši. Summit vo Valete jasne indikoval, akým spôsobom by sa mala migrácia riešiť a dva dni po samite sú tu stále krajiny, ktoré urobili pravý opak. Ja rozumiem prečo došlo k istým rozhodnutiam, ale jednoducho nemôžeme hovoriť jedno a na druhý deň skrátka sú veci zrazu inak. Takže buď holistický prístup 28 krajín, alebo hovorme potom o niečom inom. Som spokojná, že kolegyňa hovorí o strednodobých krokoch. Myslím, že potrebujeme projekt s víziou ale takisto sa domnievam, že potrebujeme konať hneď. Bohužiaľ, problém je tu. Potrebujeme konať v naliehavých situáciách. Nastavili sa isté kvóty, ale menej ako 200 migrantov bolo relokovaných, čiže tieto kroky nie sú efektívne a ja si myslím, ho, hovorím, ja som veľmi spokojná, že sa tu prisudzuje tento strednodobý výhľad, ale hovorím, treba riešiť aj situáciu teraz, naliehavú situáciu. Finančné prostriedky. Mnohé európske krajiny jednoducho zlyhávajú, pokiaľ ide o, finančn- o využívanie finančných prostriedkov, takže zmeňme prístup, alebo využívajme racionálne a efektívne finančné prostriedky. Treba samozrejme monitorovať aj využívanie fondov a ak máme ak máme využívať finančné prostriedky aj na pracovnú a sociálnu integráciu migrantov, nuž potom sa, potom sa dostávame do neprehľadnej situácie, z ktorej nebudeme dokázať výjsť. Dvor auditorov nám stále hovorí, že zlyhávame v našich cieľoch využívania finančných prostriedkov, tak si predstavte, že ešte by sme tie isté fondy využívali aj na tieto účely. Ešte ďalšia vec, jazykové kurzy. Tie sú veľmi dôležité z pohľadu integrácie týchto jednotlivcov. Niekedy mm, sa nám samotným ale nedarí Eh, efektívne uznávať migrantov. Ja som z Talianska, máme tri hotspoty, eh, kde by sa migranti mali tržným spôsobom uznávať. Chceme ich vyučovať jazyky, ale nie sme schopní ich nejakým spôsobom uznať. Čiže podľa mňa to sú tie základné indikácie, ktorá nám kolegyňa pre, nadnáša, ale ja len chcem povedať, že sú tu aj problémy, ktoré sú závažné a ktoré treba riešiť. Um, my ako výbor máme pred sebou výzvu. Chceme predsa ísť cestou integrácie a musíme byť preto aj efektívni. Pri integrácii musíme zaručiť istú úroveň minimálnych noriem rešpektovania pracovníkov, ale aj rešpektovania ľudských práv. A často práve zlyhávame na poli um, ochrany ľudských práv migrantov. Čiže to, sú, to je môj názor. Som ochotná samozrejme ďalej spolupracovať na texte. Dankeschön. Ďakujeme. Grazie po. Ďakujem. Naozaj veľmi stručne hovoríme dnes o migrácii a do Talianska v týchto chvíľach prichádzajú tisícky, ako aj inde v Európe. Tí, ktorí prichádzajú do Talianska, sú nelegálni migranti, sú to utečenci, sú to ľudia, ktorí utekajú pred vojnou mm, za rok a Europol. Tieto osoby sú skrátka u nás v krajine. Niektorí pracujú, niektorí mm, žijú, povedzme, v ubytovniach na, na náklady spoločnosti. To vytvára aj isté napätie a ja by som nechcela, aby by bolo toto stanovisko x tým x tým materiálom, e, ktoré bude obsahovať úvahy, ktoré vlastne nič nebudú znamenať. Tá situácia je zlá. Možno, že Európa pred rokmi nechcela riešiť otázku integrácie a dnes nie je pripravená túto otázku riešiť. Ja nejak nezaznamenávam ochotu, vôľu rady či komisie skutočne túto tému riešiť. V parlamente, na par, v parlamente sa o tom diskutovalo nespočetne veľakrát a um, všetci sme si mysleli, že integrácia bude predmetom riešenia, ale v Taliansku sa situácia len zhoršuje. Hm. K predrečníkom. Um, definovali ste tu politiku krajnej pravice. Ja nie som ani... Ja som političkou, ktorá je pozorná voči tomu, čo sa v mojej krajine deje. A naši občania sa pýtajú Európy, žiadajú Európu a taliansku vládu, aby sa skutočne zhostila seriózne tohto problému. Čiže tými peknými slovami, ktoré tu zazneli dnes, nuž, Mali by sme byť odvážnejší, odhodlanejší aj ako parlament, pretože si nemôžeme dovoliť pokračovať mesiace, roky, eh, pripravovať len a len stanoviska. Bude nemôžeme čakať na ďalší summit, na osobitnú schôdzu k migrácii, pretože každý deň prichádzajú do našich krajín osoby, ktoré potrebujú niektorý pomoc, niektorí ehm, pri niektorých musíme mať aj odvahu poslať ich späť domov po náležitej verifikácii statusu, čiže Niektorí budú sociálne integrovaní, niektorí sa budú musieť vrátiť domov, ale dnes sa takéto nič neži- ešte nedeje. Ďakujem veľmi pekne. Ega Stevens, bitte. Herr Stevens. Dank u wel, voorzitter. En... Pani Stevens, ďakujem veľmi pekne. Ako tieňová spravodajkyňa na výbore Libe by som sa rada vyjadrila, respektíve nadnesla jeden zásadný komentár predtým, než sa pustím do, mojej, do mojho výkladu, by som chcela poďakovať pani spravodajkyni za odvedenú prácu. Želala by som si poupraviť druhý odsek stanoviska. Želáme si konkrétnejší krok, konkrétnejšie kroky. Mali by sme požiadať Európsku komisiu, aby využívala v súlade s ženevským dohovorom z 51 že sa má povedať, že každý utečenec má tie isté sociálne práva ako občania v tej ktorej krajine. Príkladom toho môže byť napríklad e, v Belgicku sú im poskytované dávky a keď hovoríme o realokácii žiadateľov o azyl medzi krajiny, Nuž to je veľmi dôležité, ale nezabúdajme na mieru nezamestnanosti. Žiadateľ o azyl, ktorý dostane dávku 700, eh, pardon, 600 eur, samozrejme v otázkach v napoj rodinných dávok to môže byť až 3000 eur. Môj odkaz znie, európske štáty by mali vykonávať integračnú politiku tým, že by otázky kvalifikácie mali byť pomerne flexibilné. A ja vás prosím, aby ste podporili môj pozmenujúci návrh. Ďakujem veľmi pekne. Dankeschön. Jetzt, Agnieszka. Ďakujeme teraz Agnieszka Kozlovská. E, veľmi pekne, vážený pán predseda, drahí kolegovia. prvom rade by som chcela pogratulovať pani Moráša, Tie, ktorá veľmi správne náčrtla priority a jednotlivé piliery eh, migračnej politiky kontrola, monitoring a tak ďalej. O tom všetko sa hovorilo, ale rozsah javu je eh, je veľmi veľký. Treba sa ubezpečiť, že migranti budú môcť pracovať a budú si môcť zaplatiť za ubytovanie. Preto, pokiaľ ide o bod 5, nuštenie pre nás nesmierne dôležitý tam sa hovorí, že postup uznávania kvalifikácie by mal byť zrýchlený. Niekedy tieto postupy trvajú roky. Povedzme, že máme lekára, je v Európe a čaká dlhé roky na uznanie kvalifikácie. Nepracuje, žije z ruky do úst a jednoducho postup postup trvá príliš dlho. To nie je v našom záujme. Preto by sme mali zrýchliť postupy uznávania kvalifikácie migrantov mali by sa stať ekonomicky nezávislými. Diskutujeme o tom v rámci e, diskusie o migrácii, ale je to súčasť väčšieho problému. Tento problém nebol vôbec vyriešený, nebol vôbec vyriešený interne v EÚ, preto by sme mali využiť túto príležitosť na to, aby sme o tejto kľúčovej otázke, otázke diskutovali. Je zrejmé, že sa potrebujeme zameriavať aj na prístup k vzdelávaniu tu ide a o jazyky, ale nielen o ne. V neposlednom rade by sme mali mať nastavený efektívny kontrolný systém, ktorý by sa týkal tých osôb, ktorým bol zamietnutý azyl. Dve tretiny z nich ostávajú, aj keď im bol um, azyl zamietnutý. Čiže um, naše údaje sú len odhadom, ale táto skupina sa rozrastá. Preto už čo skoro niektorí z týchto nelegálnych migrantov budú mať deti, ktorí budú nelegálne vyrastať v EÚ. Nemus, myslím si, že všetci vieme, čo sa udeje, pokiaľ deti ne, tieto deti nebudú mať prístup k vzdelávaniu, čo skoro budú predstavovať hrozbu, aj ak, aj ak sú, budú vlastne Európanmi integrácia je preto kľúčová, nesmierne dôležitá. Nejde tu len o našich hodnotách, o kvalite života. Ide aj o našu a ich bezpečnosť. Nož a úplne na záver, revízia smernice o modrej karte a otázka zákonných kanálov. Často prehliadame túto otázku, pretože sú tu iné problémy, ktoré zatieňujú túto záležitosť v každom prípade je to veľmi dôležité. Niektorí k nám prichádzajú nezákonne, pokiaľ, ktorí sa mohli dostať zákonnými kanálmi, pokiaľ by to bolo umožnené a mohli by potom naozaj prispievať k rozvoju našeho hospodárstva. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za návrhy. Ďakujem. Konstantinka Kuneva. Stanika Kuneva. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani spravodajkňa vykonala vynikajúcu prácu. Ja sa vyjadrím teraz k jej stanovisku. Čiže Európska únia nemá efektívne, nemá v rukách efektívne riešenie problému. Pozrieme sa vlastne na to, čo robí rada. V uplynulom období sa migrácia dávala do súvisu s terorizmom a hovorilo, stavajú sa tu hranice, múry a vieme, čo sa deje i v Grécku. Uh, treba príjmať náležité opatrenia, aby, sa, aby sme pomohli migrantom pri integrácii. Treba ďalej hovoriť aj o e, spravodlivej distribúcii týchto osôb. Ako môžeme hovoriť o úspešných opatreniach príjmania, integrácie, aj teda ekonomické integrácie, pokiaľ potom na druhej strane tu vytvárame bloky. Myslím si, že by sme mohli urobiť viac, aby sme im skutočne ponúkli dôstojné, dôstojné postavenie v Európe. Náš plán však musí byť presne nadefinovaný, čo si môže každá z krajín dovoliť ponúknuť každom prípade treba zachovať a rešpektovať princíp solidarity. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fontulis, v zásade Európa by sa mala rozhodnúť, čo chce pán Juncker hovoril, že potrebujeme 50 miliónov migrantov, pretože Európa starne. Teraz sme však boli svedkami toho, že otázka otvorených hraníc sa stala pre Európu bumerangom. Väčšia časť tých, ktorí prichádzajú, sú tými, ktorí hľadajú lepší život, prácu. Po tom, čo Nemecko otvorilo hranice, keď som videl um, toľko ľudí, ktorí prichádzali, nuž v každom, no v určitom momente potom krajiny reagovali tak, že svoje hranice uzatvorili. A pokiaľ by Grécko nezachránilo stovky ľudí vo vodách Egejského mora, tak e, čo by sa bolo stalo? Nuž, teraz Európania reagujú takto, čiže hranice Grécka sú, nie sú chránené a že um, jednoducho Grécko je sítkom, cez ktoré prúdia všetci migranti. Ak všet, ak e, zostanú všetky tieto osoby uväznené v Grécku, čo sa potom udeje, keď my máme predsa nezamestnanosť a čo potom urobí EÚ? Podarí sa jej prinútiť Turecko, aby zadržalo všetkých týchto migrantov? Kto je skutočným vojnovým utečencom? Kto má právo na azyl? Európa ho musí prijať, ale ja chcem povedať, že nejde len o Grécko. Nielen do Grécka prichádzajú migranti. Kolegyne, kolegovia, kým dám slovo komisii, krátka poznámka, pretože mnohé, niektoré body programu a niektoré diskusie ma naozaj k ovládaniu. chcem zdôrazniť to, čo povedala pani Morášatie na záver svojho komunike. Hovoríme tu o ľudiach, ľuďoch. Snad na to ten či onen e, v tejto otázke zabúdol. A k tomu chcem povedať, že žiaden človek nie je ilegálny. To je druhá poznámka. A chcem zdôrazniť, že je dôležité vyhnúť sa konkurencii ľuďmi navzájom, aby sme voči najchudobnejším rozoštvali týchto utečencov, tých chudobných, ktorí potrebujú prácu alebo ubytovanie. Bolo by to nehumánne ich proti sebe štvať. Musíme dbať na to, aby rozlišili útek a teror. Nie vždy sa v tejto diskusii to odzrkadlilo otázky e, kvalifikácií. Poprosím spravodajcu, aby dával, e, si uvedomil, že tu máme aj európske agentúry, ktoré sa e, starajú o uspôsobenie ľudí, ak sú mimo Európy, ale chcem zdôrazniť toho, že máme tu bezpečnostne relevantné profesie, ktoré máme regulované, lekári, sestričky. Tu treba osobitne klasť dôraz, dôraz na to, aby to boli uspôsobovacie kvalifikácie. Ešte snať e, odporúčanie literatúry Financial, Financial Times. A viete, čo to znamená, keď ja práve citujem Financial Times? V piatok mali veľmi zaujímavý komentár porovnanie medzi 30-ročnou e, vojnou a sírským konfliktom a napísané tam bolo, že to, čo, čo v 17. storočí dlho udržovalo pri živote 30-ročnú vojnu, bolo neustále sa e, mešovanie, zamiešavanie sa tých e, zahraničných mocností To, bolo len tak, to boli len osobné poznámky z mojej strany. E, možno snáď mi je to tu dovolené. A teraz poprosím vení Joana Toma z komisie, aby krátko pohovorila. Máme e, rytmus, takže nech sa páči. Keine Bemerkung seitens der Kommission? Neželáte si z komisie nič povedať? Um, Ďakujem, pán predseda. Ide o tému, ktorá je pre nás pomerne citlivá. Podelíme sa s kolegami na DG Home s, naš, s tým, teda, čo tu odnelo. My za DG Employment môžeme povedať, že riešime túto otázku, berieme do úvahy to, čo uviedli ctení poslanci, najmä pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu. My sme s členskými štátmi už začali diskutovať o tom, ako najlepšie využiť tieto finančné prostriedky na to, aby mohli týchto jednotlivcov integrovať. Tam samozrejme riešime aj kategórie, jednotlivé kategórie osôb, snažíme sa správne rozličiť migranta, utečenca a tak ďalej, a teda tých, ktorí um, dostanú azyl aby sme mohli naše kroky lepšie zacieliť, aby sme mohli lepšie zacieliť aj finančné prostriedky. Na teraz nielen DG Employment, ale aj ďalšie útvary komisie analizujú spôsoby, ako lepšie tieto osoby zaintegrovať do spoločnosti. Myslím, že sa riešia rôzne projekty, či už ide o jazykové vzdelávanie, odborné vzdelávanie a tak ďalej. Čiže naozaj my veľmi my, na, my prikladáme náležitú vážnosť tejto otázke a vezmeme do úvahy výsledky vašej práce. Ďakujem. Danke sehr. Ďakujem si mám ešte povedať lehoty. 5. decembra eh, o 12. hodine 18. februára v Empl sa bude hlasovať v Líbe. Ešte nie je stanovené hlasovanie do pléna v marci 2016. Teraz bod 10. Eh, Nové nástroje v koheznej politike, tedy rozvoj 2014 2020 a tak ďalej. Michaela Šojdrová, nech sa páči, máte slova. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela predstaviť návrh, návrh stanoviska, pokiaľ výbor regí, k téme nové nástroje rozvoja v rámci politiky súdržnosti ja som riešila v rámci stanoviska um, otázky zamestnanosti a príslušných nástrojov. Riešila som silné a slabšie stránky. Najprv by som chcela zdôrazniť potenciál postupu z dola nahor CLLD, pokiaľ ide o podporu miestnych podnikateľov, sociálnych podnikateľov a zamestnania mm, toto je bývalý program LEADER a je to veľmi dôležité z pohľadu prisudzovania väčších právomocí miestnym komunitám a z pohľadu podpory vidieckého rozvoja. Um, je to aj otázka štruktúrálnych fondov v rámci mestských oblastí, ale je mi ľúto, že CLLDE a ITI nemajú príslušnú viditeľnosť a štruktúra a možnosti financovania a príslušné stravovacie orgány nevyužívajú skutočný potenciál možných príjimateľov. To je úlohou komisie a členských štátov, aby naozaj skvalitnili ehm, jednotlivé kroky v tejto oblasti. Aspekt zamestnanosti je prítomný, ale mal by sa ešte posilniť v zmysle stratégie Európa 2020. Um, ehm, ehm, Zamestnanosť by mala byť prioritou v Európe a v tomto kontexte musím nadniesť obmedzené využívanie Európskeho sociálneho fondu na ETI a CLLD. Spolupráca s EHSV a výborom regionov bola vynikajúca a s ich spravodajcami ktorí riešili takisto túto istú tému a naša spolupráca bude pokračovať. Uvidíme, ako oba nástroje budú v členských štátoch realizované. Budeme to samozrejme spolu s výborom REGI zblízka sledovať budeme v kontakte s relevantnými kontaktnými bodmi a v roku 2017 prebehne e, priebežná kontrola, priebežná revízia. Chcem poďakovať našim poradcom za spoluprácu. Teším sa veľmi na vaše pripomienky či pozmenujúce návrhy. Dankeschön. Jetzt jeder, der Ďakujem teraz e, jednotliví tieňoví spravodajcovia za na 1,5 minúty. Začne Georgi Pirinsky. Thank you, Chairman, and I would like to... Uh, Ďakujem, pán predseda. Som obzvlášť povďačný pani Štrojdovej za stanovisko. Mám len tri návrhy, tri pripomienky. Poprvé, um, uznať, že CLLD, EITI sú nesmierne dôležité najmä v menej rozvinutých regiónov a preto by sme mali nabadať členské štáty a komisiu, aby poskytovali podporu týmto oblastiam, aby využívali tieto iniciatívy, pretože tie sú vždy menej pripravené na využívanie takýchto nástrojov. Pokiaľ ide o tieto iniciatívy, Tie budú úspešné len vtedy, ak budú náležitým spôsobom riešiť výzvy v oblasti zamestnanosti, ktorým čelia regióny a komunity. Preto je veľmi dôležitá otázka náležitý, náležitého nastavenia cieľov. Bohužiaľ, um, bohužiaľ um, Bohužiaľ, je mi ľúto, že e, Európsky sociálny fond e, poskytne len obmedzené zdroje pre tieto nástroje. Ja len pripomínam, že tento, že, ten, že tento fond by mal práve zohrávať dôležitú úlohu pri takýchto iniciatívach na miestnej a regionálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme Ulrike 3 e, Bezius, pán Gereke, preberie. Ďakujem. Thank to, uh, thank... V tom rade poďakujem Michale Šedovej za prácu. Nemám nejaké závažnejšie obavy, pokiaľ ide o obsah. Súhlasím s mnohým, napríklad pokiaľ ide o odvolávku na malé stredné podniky či sociálne podniky. Uh, tým, že by sa mal administratívna záťaž držať čo na najnižšej úrovni a že by mali byť do týchto iniciatív zapojení miestni aktéry. Uvítal by som mm, dôrazne nasledujúcich bodoch. Európske financovanie by sa nemalo využívať na subvencovanie národných prístupov, ale malo by sa využívať mm, na to mm, ako, ako doplnková podpora a podpora alebo teda ako doplnok podpory, ktorá bola poskytnutá na národnej úrovni. Členské štáty musia umožniť aj istú, istý spôsob flexibility, aby sa individualizovaná podpora mohla realizovať v nadväznosti na miestne potreby. A nezabúdajme na audit a kontrolu. Akako, akékoľvek nadchádzajúce hodnotenie zo strany Európskej komisie v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí by, by malo ísť nad rámec nákladov a množstva účastníkov a malo by zohľadniť dosah na pracovné trhy v dlhodobého výhľadu. Mala by sa prisúdiť priorita tomu, aby sme pochopili, eh, kedy a aké akčné kroky budú úspešné. Mm. Úsilie, musíme vynaložiť úsilie a ubezpečiť sa, že byrokratický proces nezaťaží nadmerne členské štáty, um, ktoré, v mojom, ktoré v mnohých prípadoch môžu posunúť zameranie um, z výsledkov na samotný postup. Za našu skupinu je otázka jasná. MFF by malo byť pred, najprv predmetom revízie. Revízia poskytuje príležitosť reformovať a Um, meniť priority pomedzi rozličnými oblastiami rozpočtu, ale celkový objem MFF v roku 2013 musí zostať na tej istej úrovni. Chcem poďakovať, už končím, za prácu na stanovisku a veľmi sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami v nadchádzajúcom období. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Chcem vám pripomenúť, že máte iba 1,5 minúty. Enrik, ty to určite zvládneš. Verím v to, pán predseda. Budem hovoriť za pani Harkin, ktorá je skutočnou tieňovou spravodajkyňou. Ďakujem spravodajcovi za prácu na tomto stanovisku. Pani Harkin súhlasí s tým, že kohezná politika má skutočný potenciál zlepšiť e, zamestnanecké príležitosti. Ona verí, že keď e, lokálny rozvoj vedení komunitami sa využije ako nástroj, zvýši to tento potenciál hlavne na miernej e, úrovni, pretože tieto priamo e, reagujú na lokálne potreby a vízy a riešia sa tieto primeranejším spôsobom než e, centralizované rozhodovanie Avšak jeden z najdôležitejších aspektov eh, CLD a integrovaný teritoriálny rozvoj je, že musí tu byť ochota miestnych samozpráv a ďalších aktérov zabezpečiť prístup z, z dola nahor, že lokálne eh, eh, jedno, jednotky majú skutočný vplyv. Takisto súhlasí s tým, že CLD bolo veľmi užitočné pri e, udržateľnom vývo, vývoji vidieka a podobným spôsobom možno riešiť urbánny rozvoj. Teší sa na spoluprácu s spravodajcom na týchto bodoch. Toto tvrdí tieňová spravodajkyňa. Ešte dve vety z mojej strany. Dôležité je e, dotknúť, nedotknúť sa mobility. Je to veľmi dobrá sieť Veľmi dobrá sieť CLD je lepšia než taká, ktorá by paralizovala. A snáď ešte poviem čosi, čo povedal pán predseda. Sme ľudia, ľudské bytosti, nie sme stromy, ktoré by, e, e, ktorí by sa rodili a zomierali e, na jednom a tom istom mieste. Áno, to bolo veľmi e, e, dobre Eh, odhadnuté časovo. Tatiana, má ako ďalšia rečnička. Tia? Nie je prítomná. V poriadku. Teraz Laura má slovo, ak je e, pripravená opätovne hovoriť. Grazie, pre... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som povďačná za návrh stanoviska našej pani kolegyne. V zásade môžeme súhlasiť s mnohým v tomto stanovisku, ale predsa len dovolte zo pár upresnení. Tam, kde hovoríme o raste, ja by som tam chcela zapracovať pojem rozvoj, aby sme tam trošku mm, aby sme tam hovorili aj o tomto rozmere, aj o rozmere teritoriálneho využívania finančných prostriedkov. Súhlasím, že mm, táto modifikácia by mala poukazovať na udržateľný a inkluzívny rast, ale ak tam dáme pojem, ktorý je kvalitatívny, to podľa mňa bude veľmi vhodné. Domnievam sa, že sa príležitosti na, tri, na územnej úrovni poznajú málo. Mm, myslím si, že kontaktné body by mali byť e, vlastne kontaktnými bodmi medzi EÚ a miestnymi miestnymi eh, príjimateľmi všetky tieto informácie eh, poskytnúť všetky tieto informácie. Potrebujeme aj vzdelávanie. Často, často sa finančné prostriedky nevyužívajú efektívne. Ehm, ešte v monitorovaniu snažme sa pochopiť, ktoré, čo vlastne potrebujú regióny, čo, čo je treba na územnej úrovni. Ak budeme presne vedieť, čo je treba, tak budeme môcť lepšie zacieliť tieto finančné prostriedky. Ďakujeme. Ešte ma e, poprosila Elizabeth Mora Šartie o vystúpenie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegyni Šolidrovej za jej správu. Rada by som sa vrátila e, k téme sociál, Európskeho sociálneho fondu a potom e, odkazy. Týka sa to tiež poznámok, ktoré ste vy e, sami povedali, pán predseda, a ktoré sa nás všetkých týkajú, pokiaľ ide o strednodobú revíziu pripomeňte si, že tento, tento e, sociálny fond bol spochybnený a mnohí ho chceli spojiť s kohezným fondom. Viem, že by tu mohla byť konkurencia, ale myslím si, že treba využiť túto potrebu v tejto správe, tak ako aj v predošlej správe, aby sa potvrdila, jej potreba, aby sme zvýšili v čase e, revízie strednodobie. Myslím si, že je to páka, ktorú všetci by sme mali e, využiť a aby sme dávali pozor na to, aby výbor EMPL nebol ten, ktorý osloví túto problematiku. Ďakujem e, za túto víziu veci a podporu vašu, pán predseda. Samozrejme. Teraz za komisiu Martin Lebruin. Dobré popoludne a ďakujem za toto stanovisko. Je to veľmi užitočné pre našu prácu. Chcem len vyjasniť eh, dve veci, eh, pokiaľ ide o komunitárny lokálny rozvoj. Určite to bude 1,2 miliard príspevok budúceho obdobia. Tiež však Európsky sociálny fond, ktorý prispieje takmer 1 miliardov eur na toto obdobie. Oba fondy teda prispejú výrazne. Tiež určite uznávame že vzdelávanie je veľmi dôležité. Úzke prepojenie s z európskych fondov určite. Určite vieme, že je tu dodatočná potreba vzdelávania, sieť urbánneho rozvoja. Všetky európske miesta teraz budú implementovať tieto interteritoriálne rozvoje komunitárny, lokálny rozvoj. To je toľko, čo som ja mohol dodať. Ďakujeme pekne. Môžeme si teda zapísať 15. december 20, 25, e, teda 12. E, hodine lehata v Empl sa bude 25. hlasovať a 15. februára 16 potom v ďalšom výbore. Ďalší bod rodová rovnosť a e, ženy v digitálnom období. Juta Steinrug je spravodajkyňou. Juta, máš aj slovo. Ďakujem, pán predseda. To, že digitálna že digitalizácia našeho, náš pracovný svet zmenila, no už takto sme e, tu zistili a diskutovali vo výbore v minulosti. Čo sa však nezmení, ak to takto pôjde ďalej ako doteraz, je nerovnaký prístup k e, ženám a k mužom, pokiaľ ide o dobre platené pracovné miesta, samozrejme žien. Ženy v oblasti výpočtových technológií sú nedostatočne dostúpené, pretože žiadam v tom prvom návrhu stanoviska komisiu a členskej krajiny, aby sa postarali o podporu zrovnoprávnenia v podnikoch výpočtovej techniky, v ich e, riadiacich pracoviskách, ich vzdelávacích štruktúrách, to je viac stimulov pre ženy v týchto oblastiach, v ob- profesiách s digitálnym e, e, s digitálnou dimenziou. Práve mladé ženy sa, by sa mali môcť takto orientovať. Na to potrebujeme implementáciu smernicu, pokiaľ ide o záväznú kvótu v dozorných radách. Potom tiež celoživotné vzdelávanie, digitálne kompetencie by sa tu mali podporovať a existujúca priepasť by sa mala zmenšiť. Komisia hovorí o množstve pracovných miest, ktoré digitalizáciou vzniknú a to musíme celkom presne sledovať, čo, aké nové typy pracovných miest vzniknú. Nie nejaké vedľajšie pracovné miesta, mali by to byť skutočné pracovné miesta, pre ktorých ľudia môžu aj žiť je, bolo by samozrejme výborné, keby práve ženy flexibilným pracovaním, nezávislými na, na miesta mohli dostať pracovné miesta, ale nie len e, v veľmi prekárnych zamestnávateľských podmienkách, ale dôležité je pre ne e, ochrana, tá by sa nemala obetovať, pretože by zase boli potom tými e, porazenými v tom sklze v odmenovaní rovnakú plácu, za rovnakú prácu. To musí platiť i v digitálnom období a aj implementované. To musí byť pracovná ochrana, ochrana pri práci práve ženy v opatrovateľských e, pracovných miestach je potrebné e, e, je, je to potrebná trvalá zastihnutelnosť, rôzne chorobné rizika, depresie, a právo oddychnúť si platí rovnako, musí platiť pre ženy ako pre mužov. Táto téma samozrejme e, na, pokračuje i v ďalších témach, e, ako sme to diskutovali už predošli téma. Toto je len prvé rámcové stanovisko a určite uh, budeme vedieť diskutovať i ďalej. Ďakujeme. Teraz Agnieszka Kozlovská. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem eh, poblahoželať eh, je to veľmi dobré stanovisko, ktoré sa týka mnohých eh, kľúčových aspektov správy. Avšak nezačala by som dokument s nízkou účasťou žen v tomto sektore výpočtovej techniky. Hovoríme o dobre platených miestach. Táto segregácia medzi ženami a mužmi na pracovnom trhu je jeden z dôvodov pre e, tú medzeru v odmenovaní. A ja by som sa však rada zamerala na niečo iné v tom stanovisku, menovite. Rada by som povedal, že v digitálnom období celý pracovný trh sa zmenil. Okolnosti, prostredie, povaha práce, to všetko je iné. Nové formy práce sa vynárajú. Toto je výzva, i pre náš výbor. Nové formy zamestnávania, práce by mohli byť pozitívne. Napríklad mohlo by sa stať ľahšie mať e, rovnováhu medzi domácim životom a e, práce, flexibilné formy práce. Na užitok každého, kto sa snaží vstúpiť na pracovný trh a zabezpečiť e, starostlivosť pre deti súčasne s touto prácou prikážku, môžu byť choroby a ďalšie všeoblasťou sú postihnutí ľudia, ktorí by takisto mohli mať lepšiu možnosť e, zlúčiť, zosúľadiť e, profesionálny a súkromný život. Sú tu však i rizika. Musíme byť k dispozícii e, neustále. Musí tu byť možnosť oddychu pracujeme veľmi dlhé hodiny, ale v určitej fáze by malo byť možné vypnúť si telefón a odpojiť sa. Sú tu tiež ďalšie rizika. Tieto nové pracovné e, zmluvy, nové pracovné metódy sú nevždy pokryté e, zákonom. Mohli by tu byť problémy spojené s pracovným e, zákonníkom a sociálnym zabezpečením. A ešte snad jedna poznámka. Celoživotné e, vzdelávanie je veľmi dôležité. Digitálne zručnosti e, sú takisto veľmi dôležité. A v závislosti na veku by mohlo byť jednoduchšie, alebo naopak zložitejšie získať si tieto povinnosti. Ľudia e, starší by mohli mať pro, problémy mohli by byť zaskočení týmito digitálnymi zmenami a to znamená, že sú vo väčšom riziku stratiť pracovné miesta. Toto sa osobitne vzťahuje na ženy. Čím nestabilnejšia je situácia na pracovnom trhu, tým nebezpečnejšia je situácia a vyššie je riziko, že táto digitálna negramotnosť bude e, posledným faktorom, čo povedie k situáciám, kde budú teda ženy nezamestnané. Nové nástroje a nové pracovné dohody v rámci e, digitálneho obdobia by mali byť adekvátne využité. Myslím si, že to je všetko z mojej strany a rada by som podporila tieto požiadavky, pokiaľ ide implementáciu týchto e, návrhov, pokiaľ ide o ženy e, v riadiacich gremiách. Ďakujeme. Najprv ešte jeho tieňový spravodajci. Je tu len jedna prihláška, Paloma López. Že, e, ostatné frakcie nemajú tieňových spravodajcov, snad je to spôsobené tým. Prepačte, musím, oznámte prosím skupinám, že by som rád e, vymenoval, bol by som vedel e, rád dopredu zástupcov tých tieňových spravodajcov, bol by som sa vedel inak zorganizovať. Gereke, Laura takisto, Thomas Mann. Ale to, že ste e, neoznámili týchto náhradníkov, súvisí snad s tým, že otázka digitalizácie v tomto výbore ešte dobre nefunguje Zisťovanie Oxfordskej univerzity napríklad ukázalo na americkom pracovnom trhu, že za budúcich 20 rokov e, sa to bude týkať 47 pracovných vzťahov. V Nemecku dokonca až o 58 V budúcich rokoch tu budeme mať teda množstvo, e, alebo budeme mať s tým dočinenia. Nie je to nejaká povrchná téma. Nejde len o vytváranie pracovných miest, je tu ich množstvo nákladov pán Girike a potom Lauráčia. V mene e, Jane, e, Jany Žitňanskej by som chcel poďakovať pani Steinruck za jej prácu a zo pár poznámok týkajúcich sa navrhnutého textu. Tenevý spravodajca by chcel vidieť viac praktických otázok, ktoré by sa týkali zlepšenia digitálnych zručností, e, než len ďalšiu výzvu odblokovania po, po počtu žien v riadiacich gremiách. Rešpektujeme našich kolegov v snahe Eh, sledovať túto agendu, ale možno, že je snad na čase viac sa zamýšľať na eh, dobrovoľných opatreniach, ktoré by umožnili ženám eh, postupovať a aby tieto opatrenia umožnili ženám potreby konkrétnych členských krajín na národnej úrovni, než by sa pretláčala smernica. Je tu veľa práce, ktorá ostáva. Množstvo členských krajín by malo ešte ich uplatniť, aby pomohli ženám. Tieňová spravodajkyňa rada sledovala plán e, pod názvom e, Ženy podnikateľky v e, digitálne presieťovanie tu v Európskom parlamente spravodajkyňa pani Štrebuk a pani Rentke, ktorá je spravodajkyňa vo FEM, budú prítomné a, budú diskutovať príležitosti pre ženy podnikateľky. My v EKR tiež veríme, že vytváranie prostredia, v ktorom podnikateľstvo, inovácie a investície sú podporované, je kľúčom pre ženy v digitálnom období, aby získali prístup. Radi by sme videli e, zapojenie podpory telepráce e, ako prostriedku zvýšenia e, príležitosti zamestnania pre ženy alebo z nevyhodnených skupín pracujúcich a budeme predkladať pozmenujúce návrhy v tejto súvislosti k stanovisku. Ešte ja osobne dodám, že osobitným spôsobom Eh, by sme mali zohľadniť rodičov, matky, práve čo sa, pokiaľ ide o rovnosť, je to osobitná pozícia, pokiaľ ide i o kvalitu práce. Laura Ačeja. Ďakujem pekne, Laura. V skutočnosti sme eh, sa nevyjadrili. Ja som, čakal na, ja som čakala na spätnú väzbu od, naš, od mojich kolegov. Um, mali sme už stanovisko k digitálnemu nutnému trhu, ale jednu, jednu vec, ktorú by som rada počiarkla v tomto prípade, bez ohľadu na to, že nie som tieňovou, a že naozaj treba myslieť aj na zosúladenie kvalifikácií. Nezabúdajme, že digitalizácia môže byť vynikajúcim motorom tvorby nových pracovných mie, mie, miest, ale na druhej strane, pokiaľ sa nebude náležite uplatňovať a pokiaľ nebude vytvorený priestor, na ktorom, v rámci ktorého by sme mohli túto digitalizáciu posilniť, tak bohužiaľ ja tam vnímam ešte isté riziko, riziko pri tých eh, ženách, ktoré, mm, ktoré, ktoré nemajú príslušné zručnosti, príslušné technologické zručnosti, čiže mm, v tomto duchu teda by sme sa radi vyjadrili, ale ja, ja teda budem eh, tou tieňovou správodajkyňou, budeme mať preto príležitosť predstaviť eh, naše stanovisko prostredníctvom pozmenujúcich návrhov. Mhm. Ďakujem pekne. Tomáš Mann Ďakujem pekne. Áno, milý Tomáš, pán predseda, už pravdu nie je to povrchná téma, je to dôležitá téma do budúcnosti, pre nás dôležitá, mne tam a, občas chýba aj táto pozitívna, pozitívny základ, je tu obrovská šanca niečo z toho urobiť, nož tvrdí len, že pre nás stratégia to nie je dostatočne, treba nájsť a, rovnováhu, a, nie všetci sa zaoberali tému a možno preto, že máme aj správu Gebhardt, čo sa zúčastňuje viac, výborov, mm, téma digitalizácie, viacero výborov má kompetencie, no a myslím, že zaoberá sa to aj 5 alebo 6 komisárov, takže v každom prípade hráva tú dôležitú úlohu, ale v prípade tejto správy, milá Juta, ja očakávam, že vypracuješ vynikajúcu správu, že sa môžeme tešiť na dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami No a ja mám skúsenosti také, ja som z oblasti, kde sa dá vidieť, že práve ženy využívajú možnosti veľa, keď sa zapája do technických odborov, že už zdorali odvetvia, kde ženy sú lepšie ako muži. No a tam nevidím žiadnu žiadnu, žiadny problém, dokáže sa zaoberať a kvalitne spracovať a témy. No a my iste nájdeme spoločné pozície, takže na jednej strane tvrdiť, že je v tom veľa príležitostí, ale nemôžem povedať, že všetko no, bude dobré, je tam množstvo a potenciálov hrozujúcich. Takže preto myslím, že ako výbor pre zamestnanosť neustále musíme vnímať realitu a myslím, že sme dobre pripravení. Želám veľa úspechov, dobrú spoluprácu a myslím, že s Jutou sa nám to iste zadarí. Áno, o tom som presvedčený. Ja som nechcel. Nedorozumenia nejde o zabranenie alebo podporu. To, sa, to nás čaká. Digitalizácia v administratíve o výrobnej sfére sa udeje. My sa musíme zaoberať následkami, ktoré to priniesie pre ľudí, zamestnanosťou a pracovnými podmienkami. Elizabet Moran, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Nuž, ja by som chcela poďakovať za správu Juty Steinruck. Nuž, treba povedať, že my musíme zajistiť, aby integrácia nových technológií do všetkých eh, oblastí profesionálneho života eh, sa udeje. No a čo sa týka rovnosti medzi mužmi a ženami, eh, tak aj na dvoch bodoch a navrhnem pozmeňujúce návrhy k tomuto a to je na jednej strane rovnosť pracovných príležitostí a kariérneho postupu mužov a žien. Sme v novom sektore, No a nerovnosť e, pracovného postupu e, sú v tradičných sektoroch. V nových, e, nových sektoroch musíme skutočne bojovať za to, aby tam bola rovnosť kariérnom postupu medzi mužmi a ženami. A druhá vec, na ktorej musíme trvať, to sú nové formy práce. A tieto nové formy práce musia zohľadňovať harmonizáciu súkromného a pracovného života. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. No a za komisiu chcel by sa k tomu niekto vyjadriť. Ja Nech sa páči. Áno, ďakujem predseda. Ja by som chcel len povedať, že pozorne počúvame diskusie, samozrejme vnímame túto otázku veľkou pozornosťou, no a ako, tak ako povedali poslanci, tak stratégie DSM my skutočne veľkú pozornosť venujeme zaisteniu toho, aby bola rovnosť mužov a žien, žien, aby ľudia s postihnutím mali prístup k digitálnym príležitostiam, existujú nové formy práce, ktoré prináša digitálna revolúcia. Momentálne to všetko sledujeme a Je to súčasťou práce, ktorú budeme pozorne študovať. Dobre, ďakujem pekne. Už no, niečo sa zmenilo na lehote pre prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Už to nie je 9.12. 12.00, ale 10.12. o 12.00. v Emplu budeme hlasovať 25. januára a vo výbore FAM 17. februára a na pléne ešte nie je presne určené, kedy sa bude hlasovať. No a posledný bod programu 12. Mm, Tamáš Mesevčiče, k tomu dostane slovo. Tomá, Tamáš, máme 7 minút. To by bolo ideálne, ak by sa nám to zadarilo za 7 minút. Áno, ďakujem pekne, predseda, ja sa budem snažiť ušetriť vám na výboru trochu času. A najskôr by som rád poďakoval tieňovým spravodajcom a kolegom, ktorí zavedli veľa dôležitých pozmeňujúcich návrhov a ja budem o niektorých z nich hovoriť. Samozrejme nie o všetkých z nich, pretože ich je dokopy pomerne veľa. A tiež nechám istý priestor tieňovým spravodajcom, aby sa komu mohli vyjadriť. Ale chcel by som im poďakovať za všetky pozmeňujúce návrhy a myslím, že Ďakujem aj kolegom za úspešné hľadanie riešení. A tu kompromisný text a teším sa na stretnutie s tými spravodajcami o možných kompromisoch. A bolo predložených viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré rozširujú znenie rôznymi smermi. No a ako viete, e, keď sme prvýkrát o tom hovorili na výbore, tak ja tam všetky pozmeňujúce návrhy, pretože e, obmedzenie textov, návrhu textov sme nemohli ísť e, do všetkých detailov, ktorým by sme sa chceli venovať, takže ďakujem za túto príležitosť. No a tam je niektoré no, spôsobe štruktúrálne problémy, ale iste to zvládneme. No hovoríme o probléme chudoby z hľadiska eh, domácnosť. Chápeme to, nechceli sme to nejak príliš zjednodušovať a obmedzovať. Myslíme, že s touto komplexitou sa musíme zaoberať a v rôznych aspektoch, čo najkomplexnejšie no ne, ako postupuje z odseky. My zelení tiež téme a možno mnohí z vás to už vedia, my plne podporujeme princíp subsidiarity. Myslíme, že problémy, ktoré sa najlepšie dajú riešiť na lokálnej úrovni, treba také riešiť a tie, ktoré si vyžadujú globálne opatrenie, treba riešiť na globálnej úrovni a na príslušných úrovniach medzi tým. Takže preto eh, zvážime všetky pozmejúce návrhy, ktoré eh, žiadajú tento princípy a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť rozumné kompromisy. Všetci tieňoví spravodajcovia predložili vynikajúce myšlienky. A rád by som povedal, že sociálne bývanie je jedným z kľúčových problémov vo všetkých rôznych aspektoch vrátane dostupnosti sociálneho bývania a samozrejme aj kvality verejných služieb v sektore sociálneho bývania. To je kľúčová záležitosť v mnohých členských štátoch. Bezdomovectvo, to je rovnako dôležitá otázka, aj keď je formálne technicky. To môže stať, že nie je to v bezprostrednom bezprostrednej posobnosti tejto správy, ale je to súvisiaca otázka, no a je veľmi úzka línia, ktorá oddeluje chudobu a tie domácnosti pod úrovňou chudoby a bezdomovactvom. No a táto hranica sa veľmi ľahko dá prekročiť. To je veľmi dôležitá záležitosť. No a na záver by som rád upozornil na to, že niektoré z pozmeňujúcich návrhov si vyžadujú reštrukturalizáciu textu a zmenu štruktúry textu a preto by som chcel požiadať tieňových spravodajcov o trpezlivosti, pretože hľadáme e, eh, najlogickejšiu postupnosť. Pozmúcich návrhov som si istý, že sa nám podarí niečo k tomuto nájsť, ale ešte raz by som zopakoval, že všetci tieňoví spravodajcovia, a teda ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a kolegom, ktorí sa na tom podielali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne s zmenou štruktúry textu, to už ja od poznám, to som už niekde počul. No dobre, Laura ťa musí odísť. On Bola tretia v poradí a chcel by som kolegu Gierkeho a kolega Rulána požiadať, či jej povolia vystúpiť ako prvej. Kvota. Takže Laura, nech sa páči. Pekne ďakujem za flexibilitu aj ja som členkou delegácie AKP, takže musím odísť bohužiaľ ako kolega. Chcem ti poďakovať kolegovi Tomasovi za vôľu spolupracovať na texte, ktorý je veľmi dôležitý táto téma si zasluhuje silnú pozíciu nášho výboru. Pracovali sme na pozmenujúcich návrhov na základe toho, čo už bolo povedané. Pri niektorých otázkach si uvedomujeme, že sme rozšírili um, akčné kroky, ale ešte očakávame um, ten prvý návrh pozmenujúcim návrhom pozmeňujúcim návrhom a teda budeme sa snažiť o istú spoločnú reč. Pokiaľ ide o zníženie nákladov, energetických nákladov, to je zásadné. To je zásadné a tu opätovne zdôrazňujem to, že treba poskytnúť ubytovanie aj tým, ktorí nemajú kde bývať. Ide o, ide o palčivý problém. Ide o veľkú časť populácie, ale sú tu aj ďalšie argumenty, kde sme hovorili o mm, garantovanom minimálnom príjme napríklad. Vyč, vyč, teda očakávame jednotlivé kompromisné návrhy, aby sme sa mohli všetci dopracovať e, k tej spoločnej reči k týmto témam. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, Klod Rulán. Ďakujem pekne, pán predseda. už naozaj žených pozmeňujúcich návrhov, prácu, ktorá už, ktorú už odviedlo a ktorú ešte treba urobiť. a Ďakujem veľmi pekne. Trpezlivý a treba prispieť maximálnej miere k práci konsenzuálnej na úrovni EPP e sme predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov, nebudem to opakovať, bolo by to veľmi dlhé, tá práca, ktorú sme uvedli spolu s spravodajcom a teňovými spravodajcami, myslím, že základné elementy témy budú, že kde je to príslušná úroveň na rozhodovania a kde no, ktoré sú najhodnejšie nástroje, aby sme nedosahovali opačné výsledky také, ako chceme toto správou. Nuša, ja sa teším, že pôsobnosť a rozsah bol e, rozšírený e, napríklad o energetické výzvy, čo sú veľmi dôležité, e, ďalej zdravotná starostlivosť, prístup k vode a tak ďalej. Nuž a tiež dôležité oznámenia. No a čo sa týka, my si želáme správu, ktorá bude konsenzuálna, čo najviac, pretože tie výzvy sú také dôležité, že potrebujeme eh, čo najväčšie kompromisy a podporu na úrovni komisie aj rady a, a preto môžem uistiť spravodajcov, že eh, sa tešíme na spoluprácu a chceme dosahovať eh, konsenzus. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A teraz sa ešte predsa len našli spravodajcovia Juta Steinruck. Áno, ďakujem veľmi pekne tieňová spravodajkynia tu dnes nemohla byť a požiadala mi, no, požiadala mi sa, poďakovala spravodajcovi sociálnych demokrati. Žiadame, aby každý človek mal, dostala minimálnu mzdu a tak no, prístup k dôstojným životným podmienkam, čo zabraňuje chudobe a sociálnemu, sociálnej exklúzii, no, predlží v rámci pozmenujúcich návrhov, ale nemôžeme sa sústrediť len na ľudí, ktorí nemajú žiadny príjem, ale aj na tých, ktorí sú chudobní, aj napriek eh, práci, eh, to skupina rozne narastá. Finančne znevýhodnený skupín je obrovský počet. Čiže viac aj SZČO eh, je takých a 50 miliónov ľudí v Európe je postihnutých energetickou chudobou, týka sa to 30 všetkých domácností eh, v Európskej úrovni a my musíme prijať a príjmať opatrenia, aby sme eh, odstránili takúto formy chudoby. Na to potrebujeme opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti a vytvorenie podmienok v malom obchode ale tiež energetický a, eh, a európsky rámec na odstránenie tejto chudoby. Nuž no, naše politiky nemôže viesť k tomu, že ľudia sa budú musieť rozhodovať medzi teplom v domácnosti alebo teplým jedlom. Už komisia e, musí e, prijímať a zhromažďovať najlepšie skúsenosti a osvedčené postupy. No už nám je jasné, že e, sociálne bývanie zohráva v tomto dôležitú úlohu a že nikdy nemôže zostať obeťou úsporných opatrení, pretože účinná sociálna politika je najdôležitejším nástrojom na boj proti energetickej chudobe. Ďakujem pekne. Hane Gierike, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem aj spravodajcovi, keď hovoríme o tom, že Európa eh, o, tohto spolku a pri pridanej hodnote pre občanov, tak je eh, tak nemôžeme hovoriť len o tom, ako z toho budú profitovať eh, podniky. Mne ide o to, aby sme museli eh, na rodiny, aby sme eh, zrušili eh, zbytočnú byrokraciu. Mandát osobitného predstaviteľa Európskej únie pre odburávanie demokracie to musí byť podriadený. No a chudoba v rodinách nevzniká len vysokými výdavkami. Deti sú u nás pre mnohých rizikom chudoby. Kto dnes vychováva 3-4 deti doma, tak odvádza veľa práce pre spoločnosť, ale vo väčšine členských štátov na, za tieto výkony nič nedostávajú. A naša strana v Nemecku už viac ako 30 rokov je za plat na výchovu žiadne nejaké predskové, aby čiastočne boli pokryté náklady na výchovu dieťaťa No a lebo spoločenské rovnako ako dôchodok. A toľko by nám mala byť Európa hodná a myslím, že o tom môžeme hovoriť aj, aj v našom kole rokovaní tieňových spravodajcov spravodajcov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Enrique, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme sme povďační správodajcovi za prácu, alebo teda za to, že začne ďalej pracovať na našich pozmenujúcich návrhov. Myslím, že musím byť stručný. Mm. Pokiaľ ide o podnety zo skupiny Alden, už tie išli um, smerom rozšírenia vízie toho, čo vlastne znamená chudoba. Chudoba je to, čo riešia sociálne politiky, pretože nezamestnanosť dokážu riešiť aj ekonomické politiky. Ale chudoba je tu, je teraz je to problém, je to palčivý problém, ktorý treba riešiť sociálnymi politikami, teda poznáme, teda energetickú, energetickú chudobu treba naozaj riešiť. My uznávame, že sa tomu už prikladá dôslednosť, ale predsa len e, treba na tom ešte ďalej pracovať mnohé pozmenujúce návrhy, um, riešili aspekty boja proti chudobe, Ďalej sa tam hovorí aj o minimálnej mzde a podľa mňa ide o dobrý nástroj. Ja som bol v mnohých krajinách a Diskutovali sme o chudobe, hovorili sme o chudobe, chudobe detí, chudobe, energetickej chudobe, nedostatku potravín, ale vo finále ide o chudobu, čiže naozaj treba rodinám dať do rúk minimálnu vzduch, minimálny príjem a, a oni potom budú spravovať m, mm, túto čiastku. Skrátka, hovoríme o všetkých týchto aspektoch a chudoba nie je len otázkou energetickej ochrany. Myslíme si, že by mala predstavovať súčasť istej globálnej vízie do budúcna. Mm, nezabúdajme ani na otázku už uvedeného minimálneho príjmu na úrovni rodiny. Ja som si istý, že sa zhodneme na kompromisoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A ešte zástupca komisie. Želáte si slovo? Ak si želáte slovo? Zase, že áno. Áno, nech sa páči. Takže komisia všetkým by rada poďakovala a initiatives. Um, Vítame no iniciatívy sme vydali posledné oznámenie, čo sa týka kompletizácie hospodárskej menovej únie. Patrí hlavne ľudský pilier sociálnych práv, viac pozornosti, sociálnej spravodlivosti e, v rámci programov makroekonomického prispôsobenia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A to bol jeden z najrýchlejších diskusných príspevkov o výbore. Ďakujem veľmi pekne. Takže predtým, než všetci odídu, rád by som upozornil na to, že 18.30 koktejl dolu, kaviarne na treťom poschodí. Všetci ostatní, ktorí nepatria medzi koordinátorov, tých by som rád požiadal, aby čo najrýchlejšie opustili miestnosť sekretariáta nám dal dnes program na dve zasadnutia, ako keby je to ako program môjho té, trénera skoku do výšky, on tú látku vždy ešte posúval, takže potrebujeme rýchlu výmenu, aby sme mohli začať, mohlo začať eh, zasadnutie koordinátorov, všetkým ostatným želám krásne prežitie sviatkov a šťastný nový rok. Opätovne sa uvidíme 18. januára o 15.00 do 18.30.